Good afternoon, dear colleague. Pekne popoludne, kolegovia. Poprosím vás, aby ste sa usadili. A začneme spoločne pracovať e, v zmysle popoludnejšieho programu e, schôdze výboru. Prvý bod programu sa týka návrhu uznesenia v súvislosti s konferenciou COP23 v Bone eh, v roku 2017, 13. 17. novembra, teda ešte tohto roku. Preto ako odovzdám slovo spoluautorom návrhu uznesenia, ako predsednička tohto výboru a ako účastnička budúcej delegácie parlamentu na konferenciu v Bonne, chcel by som zdôrazniť zo pár vecí. Pred niekoľkými rokmi najväčšou výzvou bolo e, úspešne sa dohodnúť. E, e, to bolo na COP21 v Paríži, to sa podarilo, sme sa tomu tešili. Teraz najnovší vývoj súvisí s USA a teraz máme nemenej náročnú úlohu, aby sme dokázali udržať e, národné predsavzatie, aby sme zachovali dynamiku a pokračovali e, s tým rýchle nadobudnutie účinnosti dohody a rýchle tempo ratifikácie. To je niečo, čo môžeme len privítať. Ale mali by sme rovnako e, pokračovať, rozhodne pokračovať pri realizácii svojich záväzkov, najmä vzhľadom na stiahnutie sa z dohody e, USA. Musíme e, nahradiť aj e, finančné príspevky, národné príspevky, s tým, aby táto dohoda mohla pokračovať. Okrem toho, naša únia odsúhlasí inovatívnu legislíciu, ktorá zabezpečí plnenie našich záväzkov z Paríža. Mám na mysli e, legislatívu, ktorú máme pred sebou. To je mm, mm, balíček pre e, energetiku a klímu. Musíme e, naďalej pokračovať a podporovať mm, navýšenie investícií v oblasti klímy. Únia musí rozšíriť svoju úlohu v oblasti klimatickej diplomácie, aby sme zachovali existujúcu dynamiku. To sú hlavné body našej činnosti spoločnom návrhu znesenia. Toto všetko zdôrazňujeme. Som presvedčená, že ďalšie kolegovia majú čo doplniť, e, zdôrazniť to, čo naša inštitúcia by mala priniesť na rokovanie v Bone. Takže bez ďalšieho otalania odovzdávam slovom spoluautorom a samozrejme aj ďalším kolegom, ktorí by sa chceli viedriť. Ako prvý e, e, je pán Líze. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem všetkým, ktorí nám pomohli pripraviť návrh uznesenia. Domnievam sa, že najdôležitejšia úloha, ktorú máme pred sebou, e, súvisí s, e, e, s tým, aby sme reagovali najnovší vývoj. Mám na mysli rozhodnutie prezidenta Trumpa toto rozhodnutie prezidenta eh, Trumpa. Ehm, a zda nebude také dramatické, ako eh, niektorí sa nazdávali. Ale z politického hľadiska bude eh, veľmi dôležité povedať, že Európsky parlament sa prihlásuje, reaguje na to, čo povedal Trump v súvislosti s konferenciou COP23 ako východisko pre tieto úvahy by som chcel citovať e, e, z toho, čo povedal Manfred Weber počas e, alebo v súvislosti s plenárnym zasadnutím. Prečítam to. A teraz záleží na Európe. Európa musí ísť príkladom pri obohovej Parížskej dohody, pretože je správna a pretože zaistuje budúcnosť pre životné prostredie a naše e, priemyselné odvetvie. To je e, e, to, čo povedal predseda našej politickej skupiny a malo by to byť aj poslaním tohto uznesenia. Prvá úloha spočíva tomu, aby sme zachránili Paríž. Musíme naďalej dbať na to, aby ostatní partneri nesledovali príkladu prezidenta Trumpa, to, to sa nám darí napriek tomu. Musíme posilniť e, stanovisko, že Paríž e, nemusí byť v žiadnom prípade ohrozený. A potom musíme postupne sa postarať o to, aby všetko, čo sa rozhodlo e, v Paríži, aby sa premenilo na konkrétne naplnenie cieľov. Stále robíme si veľké Mm, mm, obavy s tým, aby e, e, e, význam príže sa nezmenšil, ale naopak sa zvýšil. Jednotlivé členské štáty prislúbili určité veci, aby sme dodržali aj maximálne zvýšenie teplotu o 2 stupne. Ak budeme všetko spoločne počítať, nezostaneme pri 2 stupňoch a Európska únia by e, mala dodržať to, čo sa dohodlo v Paríži e, po rozhodnutí prezidenta Trumpa, to je komplikovanejšie, ale je tu stále možnosť získať ostatných partnerov a povedať, čo všetko môžeme všetci urobiť e, v prípade ETS E, e, e, zrušenia. Môžeme trošku navýšiť naše cieľové ukazovatele. To je ďalší prvok, ktorý by sme veli použiť počas rokovania s ostatnými partnermi. Som pomerne optimisticky naladený v tom zmysle, že Spojené štáty sa pomerne rýchlo vrátia za rokovací stôl, pretože je tu značný tlak. Pán Weber spomnul, že 80 percent Američanov vnímajú klimatické zmeny ako problém, e, s ktorým treba niečo robiť. A kto vie, ako dlho e, Donald Trump zostane vo funkcii prezidenta Spojených štátov, ja sa nebudem diviť, keď e, ho odvolajú ešte pred ukončením jeho funkčného obdobia a potom by sme mali byť pripravení spolu s Američanmi konať ďalšie kroky. Pokiaľ ide o EPP, e, tak isto ako predtým a najmä e, e, po tomto vyhlasení téma klímy zostáva veľmi dôležitá. Chceme byť ambiciózni a chceme, aby Eh, ochrana eh, klímy poskytla príležitosti eh, pre priemysel, aby sme vedeli vytvárať nové pracovné miesta. I keď v niektorých oblastiach, ako je oceliarstvo alebo výrob cementu a podobne, um, úroveň nie je taká, aby sme dostatočne rýchlo znižovali emisii CO2 a teda treba pod, pomôcť e, ľuďom, ktorí tam pracujú prostredníctvom e, inovácie. Musíme e, pomocou inovačných projektov zabezpečiť, aby všetky tieto výrobky sa vyrábali buď bez emisí CO2 alebo s minimálnymi emisiami. V súčasnosti je nemenej dôležité aby e, sme sa držali predpisov, ktoré bránia e, e, uhlíkovomu úniku, pretože hovorili sme, že boj s klimatickými zmenami poskytuje príležitosť pre určité odvetvie, ale ohrozuje ďalšie odvetvie a preto musíme hľadať dlhodobú odpoveď. Teším sa na spoluprácu s kolegami takisto aj na spolupráce s ostatnými e, e, e, e, výbormi. E, veľmi intenzívne rokujeme s výborom e, ITRE. A budeme sa snažiť e, e, e zapracovať stanovisko výboru ITRE do nášho uznesenia, aby sme získali aj všeobecnú zhodu v plene. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem a teším sa na spoluprácu. Merci beaucoup, monsieur Peter. Ďakujem, pán Peter Líze a ja dám teraz slovo za socialistickú skupinu sebe samému ako spolu pravodajcovi za e, toto uznesenie o COP21. Ako bolo povedané už pani e, predsedničkou, v súčasnosti, tak ako povedal Peter Líze, naša COP23 e, sa uskutoční 17. novembra pod pre, za predsedníctva ostrovov Fidži a to bude taký špecifický kontext, pretože e, sa to uskutoční po Trumpovom rozhodnutí stiahnuť USA. Oznámenie USA, že sa stiahujú z e, parížských dohôd, keď vidíme e, tieto reakcie, tak tie posilnili a neoslabodili a neoslabili 184 signatárov tejto dohody. Od 1. júna vidíme veľké množstvo šéfov štátov a vlád z celého sveta, ktorí opätovne potvrdzujú svoje angažmán e, v boji e, proti klimatickým zmylám za e, ohľadne zníženia teploty 2,4 a 6,2. A ak ne, nebudeme rešpektovať tento historický krok, e, a ktorým je Paríska dohoda, treba povedať, že e, je živá, aj keď americký izolacionizmus e, určite povedie k vytváraniu nových aliancií na šachovnici, na klimatickej šachovnici. 10 10-percentné zníženie e, produkcie a emisí skleníkových plynov urobilo z EÚ svetového lídra v tejto oblasti. My musíme ešte oveľa viac trvať na tomto bode v našom spoločnom uznesení. V našom texte EÚ sa musí, sústrediť, musí si stanoviť sedem priorít, aby svetové negociácie pokročili. Poprvé, vytvorenie inovačného financovania na boj proti klimatickým zmenám, fixovanie stropu na e, uhlíkové emisie a reforma európskeho systému e, výmeny kvót. Druhá európska priorita je vytvorenie e, skutočného obehového hospodárstva a obeh obnoviteľných energií. Tretia priorita zrušenie dotácií do energetického sektoru na fosílne palivá. Štvrtá priorita intenzifikácia úsilia o zníženie emisí skleníkových plynov v doprave a v poľnohospodárstve, tak aby sme dosiahli ciele, ktoré boli stanovené na rok 2020 a 2035. Prioritou je konkretizácia finančných záväzkov rozvoj, rozvinutých krajín poskytnúť 5 miliárd dolárov ročne rozvojovým krajinám od roku 2020. Šiesta priorita to je presadzovanie prístupu e, k trvalým energetickým zdrojom, najmä v chudobných častiach sveta a v Afrike, ktoré majú obrovský potenciál rozšíriť e, sortiment E, obnoviteľných zdrojov. A siedma priorita súvisí s dopadom klimatických zmien na migráciu a na e, preskúmanie národných kritérií na udelovanie štatútu klimatických utečencov. Environmentálne e, krízy do, v budúcnosti povedú k imigrácii 200, 7, 250 miliónov utečencov a my vidíme, že veľmi veľa ľudí v Severnej Afrike, v Afrike celkové tým trpí. V Maroku je čoraz viac klimatických utečencov, 40 tisíc ich prišlo najmä z Nigérie. Teraz, práve v tomto čase, do 27. júna, čo je lehota na predkladanie pozmenujúcich návrhov, musíme tento text posilniť a posilniť jeho priority. Ja som takisto správodajcom e, stanoviska k správe o regiónoch a mestách a, v, a teda o situácii v oblasti klimatických zmien a my by sme mali e, sa snažiť e, začleniť do našich radov aj tie americké firmy a podniky, ktoré chcú rešpektovať záväzky z klimatických zmien. Parížské dohody sa budú aplikovať bez Trumpa, ale nie bez USA. Aliancia pre e, klimatickú spoluprácu e, za, trans, za Atlantikom a v Európe už našli istý spôsob, e, ako existovať, lebo máme v USA tieto veľké mesta, a veľké množstvo týchto miest e, nesúhlasí s rozhodnutím, ktoré prijal prezident Trump. To znamená, že my musíme robiť všetko preto, aby týchto e, federálnych štátov z 50, ktoré, ktoré sú pripravené zredukovať o 26 e, emisie skleníkových plynov do roku 2025, aby boli na nego- za negociačným stolom TOP 23. Ak sa nám to podarí, tak to bude naše prvé víťazstvo e, voči Donaldovi Trumpovi. A teraz dám slovo Gue. Nech sa páči. Merci beaucoup, presidente. Ďakujem, pán predseda. Otázka podľa nášho vnímania stojí e, na základe akého mandátu pôjde Európska únia. Rečník mlčí. Oui. Donc on va laisser euh, terminer puisque... Takže necháme vás euh, dohovoriť, pán Geolín. Ospravedlňujem sa a vy potom vystúpite na miesto pána Dinkana, ktorý tu nie je prítomný. Nech sa páči. Otázka je, na základe akého politického mandátu pôjde Európska únia do Bonu. Uznesenie podľa môjho názoru je príliš e, zhovievavé e, voči tomu, čo sa dosiahlo v Paríži. A podľa nášho vnímania to nie je dostatočné. Tie opatrenia nie sú dostatočné na to, aby sme zabrzdili klimatické zmluvy. Európska únia musí horizontálne do všetkých politik začleniť e, doložky na ochranu e, klímy, lebo len tak získame dôveryhodnosť nie iba v rokovaniach v rámci akéhokoľvek medzinárodného scenára, ale aj pred našimi vlastnými občanmi. V tomto zmysle potrebujeme rozhodujúce finančnícke kroky, adaptáciu, pomoc reálnemu rozvoju, spravodlivejšia reálna pomoc E, doprave, leteckej doprave, námornej doprave a ďalšie prvky. Myslím si, že musíme ísť oveľa ďalej za bežnú rétoriku všetkých týchto samitov, napríklad v oblasti e, potravinovej bezpečnosti, práv e, domorodých obyvateľov. Nová administrácia USA to dnes nemôžeme vnímať ako niečo nové pretože Donald Trump už v minulosti prijal veľmi e, striktné opatrenia, napríklad e, v, otázke budovania e, ropovodov alebo napríklad v oblasti národných rezervácií, ktorých sa nemal dotýkať. Keďže teraz podľa nášho vnímania Európska únia by mala zaujatie zaujať ambicioznejší a pevnejší politický mandát pán Žoresti ECR, pani Burlinge, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, a ospravedlím sa za tento zmetok. Ako kolegové e, vedia, kolega Duncan opúšťa parlament a preto v mene EKR ja sa budem venovať tomuto spisu. Ambícia návrhu znesenie je dobrá, páči sa mi dôraz na naliehavosť a rozsah týchto víziev. Práve týmto sa má zapodívať e, parlament. Je správne, že prioritizujeme ratifikáciu dohody, implementáciu národných cieľov. Treba e, taktiež e, posilniť klimatickú diplomáciu a financovanie boja proti klimatickým zmenám, najmä vzhľadom na rozhodnutie prezidenta Trumpa. Vítam dôraz na príspevok e, medzinárodnej a námornej dopravy, i keď e, e, výsledky nie sú dokonalé, ideme správnym smerom. Avšak mám aj určité výhrady voči návrhu. Mm, niektoré veci sa tam nedostali a treba to, na to poukázať. I keď dialog z roku 2018 umožní vyhodnotiť pokrok, pokiaľ ide o posilnenia ambícií pred rokom 2020, ako aj e, e, otázku implementácie. Som proti odseku 7, pokiaľ ide o prehodnotenie e, cieľov EÚ pre rok 2020. To môže ohroziť investičný cyklus. Podľa mňa prioritou ďalšieho samitu je zaistiť jednoznačnosť, transparentnosť a pochopenie NDC s tým, aby sme mohli kolektívne konať. Bez toho eh, dlhodobý mechanizmus, pakový mechanizmus prískej dohody sa neosvedčí. Takisto som proti od eh, eh, odseku 13 Myslím si, že treba zabezpečiť súlad medzi definíciou fosílnych palív a takisto treba tu doplniť slovo účinný. To je v súlade s našimi e, záväzkami. V odseku 17 hovoríme o automatickom systéme e, financovania e, aby sa naplnil cieľ 100 miliard, toto je problematické. Uvedomujeme si, že značné zniženie príspevkov v USA znamená, že treba viac prispievať navrhovaný mechanizmus ohrozuje e, fiskálnu e, zvrchovanosť členských štátov únie a preto e, je to zbytočné. Takisto nepodporujem odkaz na dodatočnú adekvátnu podporu, pretože neexistuje dohodnutá definícia tohto ale v súvislosti e, s e, cieľmi trojitého A to znamená, že e, okrem ODA bude treba prispieť dodatočne. A to je problém pre viacerých členských štátov, vrátane Británie, pretože aj naše E, finančné záväzky e, e, sa započítavajú do naplnenia celých ukazovateľov. Vychádzajú z prechádzajúcich uznesení. Očakávam, že toto uznesenia zmenia niektorí kolegovi, ktorí navrhnú dodatočné danie, aby sa získali dodatočné výnosy, ale akýkoľvek danie z finančných transakcií sa musia uplatňovať globálne a bez akýchkoľvek výnimek. Pokiaľ ide o datočné body, chcem predložiť pozmenujúce návrhy, ktoré odzrkadľa potenciálny vplyv Brexitu a význam e, pokračovania spolupráce e, s Britániou po odchode z únie, najmä v klimatickej oblasti, pretože naše vnútroštátne záväzky sú náročnejšie než e, v celej únie máme napríklad 7% e, e, zníženie emisí e, skleníkových plynov do roku 2020 a napokon iba niekoľko slov o úlohe Spojených štátov bez najväčšieho emitenta skleníkových plynov budeme mať veľký problém pri naplňaní našich cieľov do roku 2050. Takisto to e, poškodzuje dôveryhodnosť finančnej architektúry Parískej dohody bez podpory USA. Príslušný fond nedokáže pomôcť e, adaptácii technologickej spolupráci s tým, aby sme zachovali politickú dynamiku, ktorá sa vytvorila v Paríži to znamená, že potrebujeme politické riešenia, aby sme získali obrovské finančné prostriedky, aby sme naplnili kapitálom tento fond a preto musíme konať rýchlo. Ďakujem pani Gerling za vaše vystúpenie. Nikto zo skupiny ALDE tu nie je prítomný. Teraz dávam slovo, za, za zelených dávam slovo kolegovi Markovi a Frontemu. Ďakujem, pán predseda. Ja, nám sa zdá, že správa je veľmi kompletná. A zdá sa mi tiež, že teraz je naozaj veľmi dôležité, že e, sa tu dostatočne nezdôrazňuje naliehavosť situácie, ako by, keby sme všetko robili dobre, v zmysle dosiahnutia parížských cieľov, ale táto redukcia o, stupne, o niekoľko stupňov mi naozaj pripadá veľmi vzdialená. Je dôležité, aby sme konali veľmi rýchlo, naliehavo. Opätovne to tu zdôrazňujem. A pokiaľ ide o bod 6, tak tam z, sa s uspokojením konštatuje, že do zahrnutie do správy aj cieľ e, dosiahnutia rovnováhy medzi antropogénnymi emisiami a medzi e, emisiou e, týchto skleníkových plynov je niečo iluzórne, pretože my nemáme adekvátnu technológiu, aby sme mohli v tejto oblasti pracovať tak, ako je to tu opísané a aby sme e, vychádzali z tohoto pri dosahovaní našich cieľov, neviem. Myslím si, že je to dosť ďaleko, vzdialené a myslím si, že by sme to mohli lepšie urobili, keby sme začali pracovať na iných veciach. Slovo dekarbonizácia by malo byť našou prioritou. Ja súhlasím s tými, ktorí vystúpili predo mnou, pokiaľ ide o USA. A ešte by som chcel povedať, že nedošlo k dominovému efektu, práve naopak posilnil sa záväzok všetkých tých, e, ktorí chcú pokračovať v ceste parížských dohôd a dôležité je zdôrazniť aj významnú úlohu Európskej únie a Číny, ktoré ako si zaujali to prázdne miesto ktoré e, zostalo po Spojených štátoch po stiahnutí sa e, prezidentom Trumpom z tejto dohody. Parížské dohody hovoria o mechanizme e, chýb a, a škôd. COP22 to neriešil. 23 neviem, či to bude riešiť, ale Všetci veľmi dobre vieme, že sú tu krajiny, e, kde budeme musieť e, relokovať veľmi veľa e, ľudí a potrebujeme mechanizmy, ktoré to budú garantovať. V USA je to oveľa komplexnejšie, ale musíme sa tejto veci dotknúť a riešiť ju seriózne. A to by sme mali robiť už na COP23 v Bone. Ďakujem. Ďakujem pána Fronte za vaše vystúpenie. A teraz pán Petičíny, FEED. Ďakujem, pán predsedajúci. E, spýtajme sa komisie, čo urobí, aby garantovala, aby sa v Bone dosiahli nejaké pokroky, najmä pokiaľ ide o aplikáciu parížských dohôd. Je dôležité vedieť, ako máme kalkulovať pokroky, ako získať viac financií na to, aby sme získali 100 miliárd do roku 2020. Ale otázka stojí aj inak. Musíme ju položiť nielen komisii, ale aj jednotlivým členským štátom. Musíme sa spýtať, čo robia členské štáty, aby realizovali tieto pokroky, ktoré sú také nutné je to veľmi dôležité dospieť k dohode e, v otázke ohľadne USA, ale potom, ako sa USA stiahli z parížských dohôd, nemôžeme e, z toho urobiť obetného baránka pre všetkých. To znamená, že e, prezident Trump je nepriateľ číslo jedna boja proti klimatickým zmenám. Ale treba povedať, že existuje aj veľa členských štátov, ktoré hovoria, že sa snažia ochraňovať klímu, avšak oni naďalej pokračujú vo svojej benevolencii, re, tolerujú e, ropné, e, ropné tankery a tak ďalej. Tu je veľa vecí, ktoré zostávajú na, iba na úrovni slov a mnohé vlády sa skrývajú za Trumpom, namiesto toho, aby prijali svoju zodpovednosť. Pán predseda, vy hovoríte, že vaša skupina súhlasí so zrušením dotácií na fosílne palivá. Ale vždy sú tu zástupcovia vlád, ktorí hovoria to, čo ste vy povedali, ale potom v zápäti konajú inak. Napríklad Taliansko investovala 80 miliónov eur do tohoto zeleného fondu, ale e, na priame e, dotácie sa míňa 14 miliárd. Ja si myslím, do, na, a tam aj do fosílnych palív. Ja si myslím, že najskôr by sme si mali doma vyčistiť a potom dávať lekcie svetu. Ďakujem. A teraz dávam slovo ďalšej rečničke. Ďakujem, pán predseda. Ak ja zdieľam myšlienku, že Klimatické zmeny sú jednou z najväčších víziev pre ľudstvo. Opätovne ľutujem, že tu hovoríme iba o tom, ako Európska únia e, podpísala parížské dohody. toto uznesenie zdôrazňuje potrebu konkrétnych záväzkov na medzinárodnej úrovni a preto je nevyhnutné nájsť ďalšie zdroje financovania e, na aktivity na ochranu klímy, kým e, Spojené štáty e, aj napriek tomu, že vyjadrili vôľu opustiť e, parížske dohody, stále sú členami e, týchto organizácií, či už pre klimatické zmeny, námorný sektor a tak ďalej. A to znamená, že tu dochádza k flagrantnému porušovaniu kompetencií štátov. V tomto uznesení Európsky parlament E, oznamuje svoje sklamanie v niektorých v, v rámci OEMI a je veľmi sklamaný najmä námorným sektorom a Únia naďalej dáva prioritu klimatickej diplomácii a to potom e, ovplyvňuje kap- kapacitu, akčnú kapacitu členských štátov a v najhoršom prípade môže znamenať neželateľné zasahovanie. Ak činy v tretich krajinách sú súčasťou riešenia, najmä v rozvojových krajinách, tak to nemôže prebiehať bez striktného vyhodnocovania výsledkov. Moja krajina, Francúzsko, je už čistým e, poskytovateľom finančných prostriedkov e, rádovo v miliardách na ochranu klímy. A preto, a toto je potrebné robiť pravidelne, pretože tu ide aj o dôveryhodnosť. Ďakujem za vaše vystúpenie. A teraz dávam slovo členovi komisie, ktorý si ho želal. Pán Bakso, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. V prvom rade by som chcel zdôrazniť, že súhlasím s tým, že Európska únia a členské členy EÚ a majú plniť to, čo bolo eh, dohodnuté na parížskej konferencii a k čomu sa zaviazali. Okrem toho, pokiaľ ide o postoj Spojených štátov, myslím, že nie je správne, keď sa ho pokúšame bagatelizovať, pretože eh, je veľmi dôležité, že práve druhý najväčší znečisťovateľ na svete sa rozhodol, že vystúpi z tejto dohody a preto eh, z hľadiska cieľov parížského stretnutia, že Proste ide o to, aby sme zabránili tomu navýšeniu teploty o 2 stupne e, z hľadiska klimatických zmien. Takže ešte pred stretnutí v Paríži sa hovorilo o tom, že väčšina nazerala na túto stretnutie v Paríži ako na úžasnú príležitosť, kde práve Európska únia preukáže svoje ambície a to, že Európa je lídrom. Viacerí sme hovorili, že úspach sa dosiahne len vtedy, ak tí najväčší nečisťovateľia tiež prevezmú na seba určité právne záväzky. A potom po tomto stretnutí sme to aj dosiahli. Naozaj dospelo sa k právnym záväzným postojom a nakoniec e, aj pán Kanete e, k tomu zaujal patričné stanovisko a hovorilo sa o tom, že v tom čase teda ešte USA e, sa stavali do tohoto šiku podobne s ostatnými krajinami a pán Kanete bol spokojný a povedal, že e, vo vzťahu k tomu, kedy vstúpi do platnosti tento parížský dokument, tak potom bude vlastne povinné pre príslušné štáty dodržiavať plnej miere tento parížský dokument, tú parížskú dohodu. Zdá sa, že to nie je pravda. A nakoniec teraz, že sú naozaj právne záväzné tie dohody, ku ktorým sa tam dospelo. Zároveň mi dovolte ešte poukázať na určitú pasáž v texte, konkrétne ide o dva body. Mám totiž pocit, že táto iniciatíva eh, akoby už nebolo zaktuálna Áno, máme proste termín na to, aby sa dali predložiť určité pozmeňujúce návrhy, ale Spojené štáty e, napríklad v bode 4 vítajú e, rýchlu a úplnú implementáciu na úrovni globálnej a vlastne dáva priestor vyjadreniu uspokojenia nad tým, že sa aj vo bez ohľadu na to, ako, aké zmeny dostanú, nastanú v politickej sfére, tak tieto parížské záväzky pretrvajú. No ale toto sa práve nedeje. Máme povedzme do 21. ešte e, do značnej miery pokúsiť sa aktualizovať tieto materiály, pretože toto je naozaj veľká výzva a musíme sa aj pozrieť do očí. Stojíme totiž pred situáciou, kde USA sa rozhodli odísť a je tu otázka, či dokážeme tie vytýčené ciele naplniť. Ďakujem. Ďakujem, ďakujem za, za vaše vystúpenie. A teraz dávam slovo Európskej komisii a jej zastupkyni pani Pardra, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda, prajem všetkým prítomným dobré odpoludnie. Naozaj je pre mňa veľko dobrou, veľmi dobrou príležitosťou, že môžem prehovoriť na tomto fóre aj vo vzťahu k rozhodnutiu americkej administratívy. V tom zmysle, že teda USA sa rozhodli vystúpiť z Parískej dohody. A momentálne Spojené štáty zostávajú ešte stále e, súčasťou tejto Parískej e, dohody. Taká je situácia momentálne z formálneho hľadiska. Ale ide o to, aby sme mali vyvážené stanovenie priorít a o tom sa bude hovoriť aj na COP23, ale musíme hovoriť aj o neštátnych aktéroch. Aj to bude dôležité z hľadiska implementácie Parížskej dohody. Čo tu vidíme už teraz, vo vzťahu k medzinárodným reakciám na oznámenie Trumpovej administratívy, že na rozdiel od toho, čo, čo sme sa obávali možno, že nastane dominový efekt, že prídu ďalšie krajiny, ktoré sa budú uberať tou istou cestou, tak práve nastal opak, že medzinárodné spoločenstvo sa rozhodlo naozaj jednotne ísť tou cestou, že bude obhajovať do, parížskú dohodu. Viaceré štáty, podniky, E, dokonca aj v rámci USA sa rozhodli teda, že e, budú dodržiavať tieto záväzky. A na minulotýždňovom plenárnom zasadnutí sa práve ukázalo, ako parlament e, zastáva tú pozíciu, ktoré európske inštitúcie vyjadrili v súvislosti s parížským dohovorom, pokiaľ ide o rámec i pokiaľ ide o ciele aj z hľadiska implementácie. Myslím, že toto musí byť tá hlavná priorita. A súhlasím s tými poslancami, ktorí povedali, že e, aj facilitatívny dialog na budúci rok bude veľmi dôležitou príležitosťou, aby sme prehodnotili pokrok, ktorý sa dosahuje v implementácii vytýčených a dohodnutých cieľov a aké opatrenia sa začali realizovať. Pokiaľ ide o COP23 a o tom, čo sa dá dosiahnuť, je jasné, že to nebude niečo prelomové najlepšie, čo môžeme urobiť, zabezpečiť sústavný pokrok pracovného programu aj v následnosti na Paríž. Je dôležité, aby sme stabilizovali očakávania v súvislosti s týmto dialogom. Špecifikácie ešte nie sú presne celkom všetky dohodnuté, ale čo je dôležité, musíme zachovať vyváženosť medzi zmierňujúcimi efektmi a medzi aspektami solidarity. A to sa týka aj financovania, E, techno, modernizácia technológie a tak ďalej. Toto bude veľmi dôležité, aby sa zabezpečilo, že záväzky ostanú univerzálne. Okrem toho budeme musieť e, tvrdo pracovať aj na spolupráci s neštátnymi aktérmi. To je vlastne tzv. globálna agenda alebo akčná agenda. A tam musíme zaangažovať všetkých aktérov, aby sme zachovali e, práve ten razantný postup, ktorý zatiaľ existuje. Musíme vedieť e, aj reagovať na to, ako sa vyvíja postoj USA. Vieme, že Rada pre zahraničie na, v pondelok sa rozhodla prijať stanovisko, kde sa vyjadrilo polutovanie nad rozhodnutím Trumpovej administratívy. Takže nejde len o to, že e, toto bude mať dopad na vnútroštátne stanovené príspevky, ale samozrejme bude to súvisieť aj so spoluprácou s našimi e, partnermi. A preto sa chceme takto tvorivo e, venovať ďalším vzťahom. Napríklad aj s Čínou budeme spolupracovať. Napríklad tam pôjde o stretnutie troch ministrov v Otave, v Kanave, myslím, že v Montreale to bude, a e, e, tesne po zasadnutí valného zhromaždenia OSN a bude sa to týkať klimatických otázok. Okrem toho sa zintenzívni naša spolupráca nielen s veľkými ekonomikami G20, ale aj s krajinami OSD, e a s africkými krajinami, s ďalšími progresívnymi partnermi. Takže my urobíme všetko, čo je v našich sílach, aby sme zachovali ten hybný moment a aby všetci naši partnery e, potom robili to isté. Na tom nám záleží. Dôležité bude tiež poznamenať, že Trumpová administratíva e, nie je hlasom všetkých našich amerických partnerov. Napríklad e, Kalifornia patrí medzi nich. Tam sa bude na budúci rok konať environmentálny summit. Takže to je zatiaľ z mojej strany všetko. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem za vaše vystúpenie v mene Európskej komisie. E, sme mali príležitosť e, stretnúť a budeme mať príležitosť stretnúť sa v Bone pri príležitosti COP23. Pre vašu informáciu kalendár Predkladanie pozmenujúcich návrhov 27. júna 11.00, e, preskúmanie pozmenujúcich návrhov 30. augusta, hlasovanie 7. septembra vo výbore a hlasovanie v pléne október 1. A teraz navrhujem, aby sme prešli k ďalšiemu bodu nášho dnešného programu. Máme tu výmenu názorov E, s e, výmenu názorov s našim hosťom, s pani zástupkyňou Európskej komisie. Nech sa páči, pani, pani Grac, ďakujem, pán predseda. Dobrý deň všetkým. Chcem sa poďakovať za túto možnosť výmeny názorov o týchto otázkach. Patra. Teda- Teraz po, budem pokračovať po anglicky, ak dovolíte. A ďakujem za príležitosť, že môžeme teda hovoriť o tejto téme a hovoriť o obchodovaní s emisiami a súvislosti medzi EU a Švajčiarskom. Vychádzame z najnovšieho vývoja a i vo svetle e, k celkovým vzťahom EU-Švajčiarsko a zda by sme mohli najprv zrekapitulovať, kde sa nachádzame a prečo hovoríme o týchto rokovaniach. Ako viete, určite vy veľmi dobre viete, že sa ukázalo, že tá, celkovo táto, tento systém ETS e, prispiel v EÚ k znižovaniu emisí a teraz pracujeme na ďalšej revízii, aby sme boli pripravení aj E, do, na obdobie do roku 2030. Takže ide o vytýčenie e, ďalších cieľov ETS. Ale okrem toho, okrem samotného systému EU ETS, e, sa hovorí aj o potrebe podporiť vývoj a implementáciu dobre fungujúceho medzinárodného trhu s CO2 a s tým aby ten ETS mohol byť taktiež e, pripravený aj pre e, krajiny, teda pre tretie krajiny a trhy v tretich krajinách. Takže je tu priestor pre rozvoj a toto je cieľ dlhodobej politiky a určite to zdieľa aj medzinárodné spoločenstvo ako veľmi efektívny prostriedok toho, že sa dá prispieť ku realizácii aj Parížskej dohody, o ktorej sa tu už hovorilo. A keď toto zohľadníme, môžeme mať v rukách určitý základ, kde sa môžeme oprieť o článok 25 e, smernice o ETS a keď to skombinujeme s inými systémami obchodovania s emisí, vlastne zistíme, že sú tu porovnateľné systémy a existujú. Chcem pripomenúť, že EU ETS sa uplatňuje aj v, eh, na Islande a v Lichtensteinsku a pokiaľ ide o e, európsky hospodársky priestor, tak je to vlastne Švajčiarsko jedinou krajinou, kde zatiaľ tento systém nie, nie je uplatňovaný, uplatňovaný, ale v podstate sa pripravovala implementácia, ale keď sa to pripraví, pardon, porovná s trhom EÚ a do akej miery je to realizovateľné na menšom trhu, tam treba zohľadniť hlavne energetický mix, kde tam máme povedzme 5 miliónov tón, my máme 2 miliardy tón, takže my v EÚ, ale popri tom popri celkovom objeme, keď sa pozrieme na tie hlavné črty e, toho švajčiarského ETS, tak je to veľmi podobný systém tomu, ktorý máme my v EÚ. A tiež tu máme určité povinné hodnoty, limity, e, stropy a máme určité obmedzenia pre priemyselný sektor, pre plyn a verifikáciu, povinné podávanie správ a tak ďalej a tak ďalej. Takže samozrejme je tu jeden rozdiel a ten sa týka leteckej dopravy, ale o tomto je potom aj tá dohoda, ktorá sa týka prepojenia systémov. Takže je, hovorí sa teraz vlastne o týchto rokovaniach, ktoré povedú k prepojeniu systémov a nakoniec máme veľmi úzke politické a ekonomické zväzky s touto krajinou, takže bude veľmi dobre prepojiť aj tieto systémy. Takže preto sa opierame o návrh rady, teda na základe návrhu rady, pardon, návrhu komisie. Rada prijala v decembri 2007 rozhodnutie, že komisia dostane pravomoci na rokovanie so Švajčiarskom. A to sa aj stalo. A niekoľko rokov to prebiehalo. A potom v rámci celého rokovacieho balíka so Švajčiarskom sa napredovalo a ako som povedal, ten väčší rozdiel, ktorý tu existuje, sa týka leteckej dopravy. A vieme, že to je veľký zdroj skleníkových plynov v, vo Švajčiarsku a preto my tlačíme na to, aby toto bola podmienka preto, že sa v, týchto roko, v tomto rokovacom procese e, tento aspekt zapracuje do oboch systémov a Švajčari súhlasili, že s tým budú súhlasiť, že sa zapracujú e, do prepojenia systémov a potom ako výsledok tohto politického systému e, proste pracuje sa na ňom. Tak toto poviem a je tu dobrá perspektíva, že sa niečo dosiahne. Ako už sme povedali, švajčiarsky systém ETS sa tiež používa, horizont je tam 2030 a potom sa predpokladá, že a samozrejme veľmi pozorne to sledujeme, ale mala by sa zabezpečiť taká možnosť, že e, sa to potom previaže aj s našim systémom ETS už pred rokom 2030, ale keď sa to dopracuje, teda tá ich revízia, tak budeme vedieť viac. Pokiaľ ide o samotný obsah, veľmi všeobecne, veľmi všeobecne povedané, tieto rokovania prebehli na základe veľmi dokonalého porovnania oboch systémov obchodovania s emisiami a hodnotili sa základné kritéria, v tým, že obe strany môžu byť e, si isté, že je tu porovnateľnosť e, v jednotlivých aspektoch a schémach. A ako to vidíte, aj v dodatkoch je to veľmi podobné a ako som už spomínal aj predtým, celá myšlienka e, je tu aj uplatnená v tom, že budú prebiehať pravidelné revízie. Takže koncom roku 2015 sa sfinalizoval tento dokument pred e, zasadnutím COP21 a taktiež sa vypracoval návrh tej dohody o prepojení ešte v roku 2015, ale na základe tohoto sa potom rozvíjal tento aspekt proste rokovania sa ešte v tom čase nemohli formalizovať, pretože, ako som už naznačila, bola to súčasť toho širšieho balíka so Švajčiarskom a ako viete, vtedy sa všetko v podstate troška pozastavilo na určitý časť. a keď si vezmeme najnovší vývoj vo Švajčiarsku, nové politické hodnotenie prebehlo a nakoniec sa rozhodlo, že sa celý tento balík vyčlení, pardon, celá táto dohoda, že sa vyčlení z toho balíka, o ktorom bola predtým reč. A nakoniec, čo sa momentálne deje, je, že komisia pracuje na tomto, čiže ten návrh rozhodnutia e, by mal byť pripravený aj na podpis, aj závery mali byť pripravené. Ešte som zabudol povedať, ide ešte aj rozhodnutie týkajúce sa záverov toto by malo umožniť e, taktiež uloženie listiny o ratifikácii a potom by vlastne, keď už to bude v rade a získa sa súste, súhlas parlamentu, tak potom by to mohlo vstúpiť do platnosti. Takže dovolte mi ešte povedať, že tu je aj potreba e, značné odbornej technickej práce, ktorú ešte treba vykonať, veľký objem, a určite budeme pracovať aj na oblasti registra. To je veľmi dôležitá práca, a ako som už povedal aj predtým. E, sme si plne istí, že ETS švajčiarský systém bude zahrňať aj leteckú dopravu. Okrem toho, dovolte mi ešte na záver povedať, že ten, tá prvá dohoda o prepojení medzi systému ETS v EÚ s iným systémom, toto je dôležitý milník a precedens pre ETS EÚ, aj keď môžeme povedať, že Švajčiari e, majú svoj systém ETS, aj dosť jedinečný, ale celkovo toto je signál pre ostatok sveta, že môžeme konať a sme pripravení dodržiavať naše politické záväzky v rámci EÚ alebo v mene EÚ a keď sa vychádza aj z tej predchádzajúcej debaty, myslím, že toto je veľmi dôležité práve v tejto chvíli aj z medzinárodného hľadiska. A tým pádom e, mi dovolte ukončiť svoj príspevok. Ďakujem za pozornosť. Merci beaucoup, madame. Ďakujem, pani Graf. Laurence, Laurence Graf. A teraz dávam slovo pani Bele, ktorá si ožiadala o slovo. Ďakujem za slovo a ďakujem aj predstaviteľke komisie za poskytnuté informácie. A rada by som začala tým, že sa zmiením o tom poslednom vyhlásení. E, chcem tým povedať to, že previazanie so Švajčiarskom je vlastne ten druhý krok, ale aj keď v podstate e, je to prvý krok vlastne, ale keď je, sa z hľadiska tohoto obchodovania len prvýkrát mimo EÚ a určite to bude dobrý vzor pre ďalšie krajiny aj mimo EÚ, ale možno aj mimo Európy, že nájdeme takýchto partnerov. Určite to prinesie svoje benefity a ja sama na, pozerám na prepojenie týchto systémov ako na príležitosť zabezpečiť stabilitu cien. A určite to zvyší istotu aj pre investorov. Aby sme sa vyhli šokom z jedného alebo z druhého systému, tak e, si myslím, že e, toto bude v záujme stability širšieho trhu. Takže toto je že ten prvý krok pre zlepšenie medzinárodnej spolupráce, aby sa zohľadnili aj záväzky e, v klimatickej politike aby si Európa upevnila svoje svetové líderstvo. Samozrejme sú tu aj rizika určité a práve by som toto chcela lepšie pochopiť, ak by nám komisia mohla povedať, aké sú tie jednotlivé kroky, čo sa už prijalo, aby sme, aké opatrenia, aby sme sa vyhli nejakým rizikám, aké, alebo obavám. Prvá téma, ktorá môže viesť pri tomto prepojení sa tý, to sa týka kvót. Hej? Či sa dá povedzme znižiť cena, alebo či pôjde cena hore v dôsledku týchto prepojení. Potom je tu teda cena, alebo necenová volatilita, nestabilita z iných systémov, ktorá by mohla preniknúť. To bolo po druhé. A po tretie, či existujú nejaké protiopatrenia, ktoré by zabezpečili, aby mm, v podstate sa nepodkopávala v súčasnosti platná politika, ktorá sa týka emisí. Takže aby ten systém fungoval hladko a spolahlivo. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo má pani Voronskov. Thanks. Uh, well, thanks first for the, uh... Ďakujem. <clears throat> Ďakujem za prejav podpory pokiaľ ide o všeobecnú dohodu e, a o princípoch tohto prepojenia. Myslím si, že je to veľmi dôležité, že ideme príkladom. Chcela by som ešte pripomenúť, um, totiž e, viaceré problémy, ktoré ste, na ktoré ste správne poukázali e, ako na možné rizika, naozaj platia. Vo všeobecnosti ale v tomto konkrétnom prípade sa domnievame, že títo e, rizika sú minimálne vzhľadom na veľkosť švajčiarského trhu a takisto aj na e, cenové rozdiely. S prehľadnutím na e, túto skutočnosť, toto riziko nevnímame ako veľmi pravdepodobné alebo reálne. A samozrejme, samotný systém obsahuje mechanizmy, ktoré nám umožňa konať v prípade, že dôjde e, k realizácii nejakých rizik, i keď to považujeme za málo pravdepodobné. Takže dohoda ráta s viacerými možnosťami e, pozastavenia alebo e, zrušenia dohody o prepojení za určitých situácií, pokiaľ ide o cenovú e, volatilitu, nevidíme tu žiadne rizika, prinajmenšom nie na tomto trhu. Nuž, veľmi pekne ďakujem. Praj si ešte niekto slovo? Nie, v takom prípade môžeme ísť e, na ďalší bod programu. A to je výmena názorov s komisiou pokiaľ ide o implementáciu smernice eh, o vozidlách podobe životnosti za obdobie rokov 2008 až 2011, 2011 až 2014. Začala by som eh, to tak, že odovzdám slovo pánovi Langedorfovi, predstaviteľovi komisie aby nás uviedol do tejto témy. Nech sa páči, pane. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujeme za túto príležitosť približiť vám správu o mm, e, e, vykonovaní smernice o vozidlách podobe životnosti z hľadiska transponovania a implementácie tejto smernic e, v teréne v období rokov 2008 až 2014. Čiže ide o šestročné obdobie e, transponovania e, smernice do vnútrostatnej legislatívy a jej uplatnenia v teréne. Použili sme viaceré zdroje, aby sme pripravili túto správu. Vychádzali sme pritom z reakcie členských štátov na štandardné dotazníky. Takisto sme použili aj ďalšie zdroje, predovšetkým e, zdravotnú kontrolu, ktorú sme vykonali v súvislosti s touto a ďalšími smernicami v roku 2014, kde sme E, hodnotili účinnosť, efektivitu, pridanú hodnotu e, tejto smernice, ale aj ďalších smerníc. Aj toto všetko je obsiahnuté v správe. Aby som vás prevedol hlavnými ustanoveniami smernice. Samozrejme ide predovšetkým o prevenciu, e, vrátanie prevencie nebezpečného odpadu, prevencie odpadu vo všeobecnosti, ide o lepšie navrhovanie vozidel, ide o podporu podporovanie e, recyklovateľných materiálov vo výrobe e, motorových vozidel. Potom, ako e, vozidla sa stávajú odpadom, ide o zber a spracovanie tohto odpadu v autorizovaných zariadeniach s tým, aby na konci životnosti títo vozidla sa buď použili opätovne, alebo sa recyklovali, alebo by sa určité e, e, látky a materiály získavali späť. Mm, chceli by sme, aby 95% e, týchto látok sa mm, späť nezískalo, alebo 85% opätovne využilo alebo recyklovalo. Pokiaľ ide o transponovanie smernice, a je to staršia smernica z roku 2000, Mali sme niekoľko konaní proti členským štátom, ktoré nesprávne transponovali smernicu. V súčasnosti všetky títo prípady sa vyriešili. V niektorých e, e, e situáciách sme museli sa obratiť na e, Európsky súdny dvor, ale teraz e, všetky počiatočné problémy sa vyriešili v, vo veci transponovania. Ak hovoríme o skutočnú implementáciu v teréne, E, implementáciu ustanovení smernice. E, správa e, naznačuje, že v celku sa to vyvíjalo celkom dobre. Správa uvádza osvedčený postup členských štátov, napríklad existencie 13 tisíc spracovateľských stredisk Európskej únie, pomerne hustá sieť. Používajú sa inováč inovatívne technológie na e, zaistenie vysokej miery recyklovateľnosti a spätného získavania materiálov a bližšie ku koncu správy poukazujeme na určité e, zostávajúce problémy. Najväčšia výzva, e, ktorej čelíme, súvisí so značným počtom vozidl podobe životnosti, ktorý, o ktorých nevieme, kde sa nachádzajú. Čiže už nie sú evidované, ale neskončili v, v schválených spracovateľných strediskách, prípadne e, či náhodou neboli nelegálne vyvezené. Čiže značný podiel vozidel sa ešte nespracoval v schválených spracovateľských strediskách, prípadne sa vyvezol mimo Európskej únie, a to nezákonným spôsobom a to nás e, stále najviac znepokojuje. V správe e, popisujeme snahu členských štátov komisie e, vyriešiť tento problém. Pripravujeme väčšiu štúdiu, ktorá zhrňa predchádzajúce, predchádzajúce prepačte, analýzy. Zverejneme túto štúdiu v auguste a na základe jej výsledkov by sme chceli vypracovať konkrétne Opatrenia vychádzajú pritom s tým, čo už urobili členské štáty, aby sme vyriešili e, problém chýbajúcich vozidel, o ktorých nič nevieme. Toľko na teraz a rád zodpoviem prípadné otázky. Ďakujem veľmi pekne. A teraz slovo e, majú kolegovia. Môžu sa e, vyjadriť. Pani Dali. Ďakujem, pani predsednička. A ďakujem komisie. Ja sa totiž domnívam, že to, o čom sa teraz rozprávame, najmä v súčasnosti a vzhľadom na stále zvyšujúci sa globálny dopyt po vozidlách, Treba povedať, že táto smernica má životne dôležitý význam nielen pre naše hospodárstvo, ale aj životné prostredie. A považujem to za tak dôležité, pretože eh, nabadá k inovatívnemu výskumu, aby sme nahradzali eh, nebezpečné látky, aby sme zaisťovali eh, spracovanie takýchto vozidl podobej životnosti. Chcela by som sa konkrétne opýtať na tie výzvy, ktoré spomínala komisia, ktoré treba riešiť. Najmä keď máme 3,5 až 4,5 miliónov aut eh, ročne, ktorých E, e, e, o ktorých nevieme, kde sa nachádzame a je možné, že obsahujú nebezpečné látky a nezakonným spôsobom sa demontujú a prípadne sa vyvažajú. Komisia vo svojej správe o implementácii smernice uvádza, že sa jej zatiaľ nepodarilo vystupovať títo chýbajúce nezvestné vozidla a to spochybňuje účinnosť smernice. Domnievam sa, že takéto nezvestné vozidla ohrozujú zákonné strediska, treba vytvoriť e, účinné mechanizmy. Chcel by som vedieť, či komisia hľada, e, hodla, prepačte, riešiť e, tieto diskrepancie, či hodla vytvoriť nejakú pracovnú skupinu, ktorá by koordinovala činnosť členských štátov alebo rata s niečím iným. Alebo ďalšia možnosť, ktorá sa uplatňuje v Dánsku, spočíva v tom, aby posledný majiteľ vozidla dostával e, určitú čiastku, ktorá ho bude nabadať k tomu, aby podporil recykláciu. A posledná otázka, či komisia považuje túto smernicu e, za dostatečnú z hľadiska budúcich víziev aj v súvislosti s elektromobilmi, najmä v súvislosti e, s, s tým, kto bude riešiť otázku akumulátorov na konci životnosti. E, či to budú e, títo strediska alebo e, samotní výrobcovia? Ďakujem. Ja budem iba veľmi stručný. Komisia pozitívne hodnotí aplikáciu smernici o e, vozidlách po dobe životnosti, ale hovorí sa, že 3 aj pol a 4,5 milióna Eh, vozidiel v Európe má neznámy osud, nevie sa, čo je s nimi a mali by sme sa skutočne venovať aj vystopovateľnosti, aby sme na minimum zredukovali dopad na životné prostredie. Tieto auta treba zozbierať, zhromaždiť, e, rozobrať eventuálne na e, jednotlivé súčiastky, ktoré je potom možné recyklovať, opätovne používať a tak ďalej Čiže mali by sme začať e, skúmať, čo sa deje s týmito vozidlami. Komisia už e, sa zamyslela nad tým, čo možno robiť, ako tieto vozidla osledovať, kontrolovať, monitorovať. Vieme, že je veľmi veľa nových motorových vozidiel, ktoré z rozličných dôvodov, najmä obchodných a komerčných, sa ani nepoužívajú, ani nekomercializujú a menia sa na E, odpad, aj keď sú nové. A preto by som rád vedel, o akých objemoch hovoríme a či sú nejaké opatrenia, ktoré by umožnili opätovné použitie týchto vozidiel. Ďakujem pekne. Ešte sa niekto hlásil slovo? Tak potom e, vraciam slovo pánovi Lagedorfovi. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. No, Veľmi správne ste poukázali na e, najväčšiu výzvu, ktorá mm, sa objavuje v tejto správe. To sú neznáme motorové vozidla. Počas uplynulých rokov, keď sme diskutovali s príslušnými orgánmi členských štátov, za každým sme sa venovali tejto probléme na e, strane 8 a 9 správy. Uvádzame príklady tých opatrení, ktoré uplatňujú samotné členské štáty. Jedným z problémom, problémov prepačte, e, je e, existencia nelegálnych spracovateľských zariadení v členských štátoch a členský štát veľmi rázne zasahujú proti takýmto strediskám e, v správe na strane 8 a 9 uvádzame odkaz napríklad na Spojené kráľovstvo, kde prebehla národná kampaň eh, pre pôsobenie proti nezakonnému spracovaniu týchto motorových vozídel s tým, aby sa skoncovalo s takýmito praktikami. Ďalší dôležitý rozmer spočíva v nezakonnom vývoze odpadu. A tu je problém. Treba rozlišovať medzi e, motorovým vozidlom, ktoré ešte nie je odpadom, a tým, ktorý sa odpadom stal. S tým, aby colné orgány to vedeli rozlišovať, zverejnili sme usmernenia, ktoré by mali byť im nápomocné. Asi pred tromi rokmi sme upravili naredenia o e, preprave odpadov aby sme boli na pomoci členským štátom. Takisto sme e, zvýšili koreláciu medzi e, colným kodexom e, a kodexom o odpadoch, aby colníci vedeli lepšie pôsobiť proti nezakonnému vývozu vozidl podobe životnosti. Takisto som stručne spomenul, že pripravujeme analýzu a dúfame, že i hneď po tomto lete bude hotová. Skúmame e, osvedčené postupy členských štátov, niektoré z ktorých sa dostali do správy s tým, aby sme zistili, ktoré ďalšie opatrenia by sa mohli robiť, či už na úrovni únie alebo jednotlivých členských štátov, aby sme vyriešili tento e, značný, dôležitý problém neznámych, nezvestných e, vozidel. Domnievam sa, že mohli by sme sa vrátiť k diskusii o výsledkoch tejto štúdie a potom by sme mohli nadviazať e, na spoluprácu s členskými štátmi. Domnievame sa, že štúdie nám poskytne e, dodatočné nástroje, aby sme mohli riešiť problém či už na úrovni členských štátov alebo celej Európy. Čo sa týka otázky, či samotná smernica by sa nemala skôr či neskôr prehodnotiť, napríklad aj e, v súvislosti s vývojom e, elektrických motorových vozidel, e, problematikou akumulátorov a podobne. To bude predmetom návrhov v oblasti odpadu. To sme predložili v mene komisie a požiadali sme aj parlament, aby tiež prehodnotil smernicu o motorových vozidlách v podobe životnosti. Takže otázka je nastolená. Smernica je naozaj pomerne stará, e, je z roku 2000 a e, zdá sa e, primerané, aby skôr či neskôr bola revidovaná. Komisia ešte nezaujala stanovisko, kedy presne, ale sú tu viaceré problémy, ktoré by sa mali zvážiť v súvislosti s touto revíziou, ako ste to správne povedali. Zároveň e, stále e, prehodnocujeme smernicu o batériách. E, bude sa revidovať počas nasledujúcich dvoch rokov. Pripravujeme sa na to, takže niektoré problémy v súvislosti s batériami a komunátormi by sa mohli riešiť aj v tejto súvislosti. Čo sa týka nových motorových vozidel, Nie som si celkom istý, e, čo sa týka táto otázka, ale e, pochopil som, že došlo k e, výmene mailov medzi vašim asistentom v tejto záležitosti nové vozidla sa v zásade môžu premeniť na odpad, napríklad skúšobné vozidla, ale nie som si celkom istý, čo ste presne mali na mysli non, non vengono Ide tu o vozidlá, ktoré sa nedávajú na trh a neuvádzajú sa z obchodných dôvodov na trh, pretože treba udržať e, cena vozidiel na výške a preto sa nepredávajú. E, ide tu skutočne o veľké množstvo, nie o zanedbateľné množstvo a možno by bolo dobre, keby sme sa pokúsili získať viac informácií k tejto téme, lebo aj tieto vozidlá treba brať do úvahy. Neexistuje žiadna vystopovateľnosť, nevie sa, kde tieto vozidlá končia mohli by sa napríklad e, mohli by skončiť aj tak, že by sa z nich stal odpad alebo jednoducho zmiznúť. Treba ich vystopo- vystopovať jednoducho. No v takom prípade sa mi zdá, že je to určitým spôsobom príklad neznámych vozidel. Ak som správne pochopil, je možno, že ide o nové vozidlá, ktoré e, nejakým spôsobom nám zmizli z radára. A teda spadajú do kategórie vozidel, ktoré sú nezvestné, neznáme. To e, číslo 3,5 až 4,5 e, milióna vozidel, e, to sú e, pomerne staré motorové vozidla, zatiaľ čo e, vy podľa všetkého hovoríte o trošku inej kategórii. Ak máte nejaké konkrétnejšie informácie, môžete mi to zaslať. Ja som zatiaľ videl iba stručnú korespondenciu medzi jedným z mojich kolegov a vašim asistentom. Ak poskytnete viac informácií, rádi sa na to pozrieme. So, thank you very much, Dan. Nuž, veľmi pekne ďakujem za vaše príspevky. Tým sme uzavreli tento bod programu a zároveň tým e, sme ukončili našu dnešnú schôdzu. Zajtra sa stretneme e, o 9.00 a začneme hlasovaniem. Pekný večer všetkým. Ďakujem pekne.